Pokračujeme. Ďalší bod programu. Výmena názorov s podpredsedom, komisie Dombrovským a s pánom Gentilionem. Som rada, že tu zostanú ešte hodinu a budeme pokračovať v ekonomickom dialogu a fiškálnom balíčku aj o návrhu návrhu rozpočtov pre eurozónu a ďalších fiškálnych súvislostiach dostávajú slovo obaja komisári. Každý 6 minút úvodné expoze a potom 45 minút otázky a odpovede. Budeme mať 9 5-minútových eh, častí. Pán Dobrovský, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, ctené poslanky, nectení poslanci. Budeme hovoriť ďalej o európskom semestri, ale zameriame sa na fiškálne rozhodnutia. Predchádzajúca komisia prijala jesenný fiškálny balíček v novembri minulého roka, ktorý má v sebe možnosti rozpočtových plánov, návrhov plánov a takisto postupy pre e, Rumunsko a Maďarsko špecifické. Čo sa týka rozpočtových záležitostí, je 19 členských štátov EÚ, ktoré podporujú fiskálne politiky a takisto podporujú fiskálne politiky v eurozóne. Náš názor je, že treba využiť tie mesiace, ktoré. O tom vlastne chcem s vami dnes hovoriť Celkovo je tu zahrsť dobrých správ. Od roka 2002 žiadny štát eurozóny nie je sledovaný pre postup nadmerného deficitu a 9 členských štátov budú fungovať lepšie, ako bol pôvodný cieľ. Čo sa týka rozpočtov, to má e, dôvodom sú dobré fiskálne politiky v krajinách eurozóny, a v podstate sa dá povedať, že svietilo slnko. Boli to slnečné roky. Ide tu aj o dobré hospodárske podmienky za ostatné roky. Išlo o hospodársky rozvoj, expanziu, takisto priaznivé eh, úroky. Lenže sa teraz vietor obracia a už nemáme až také dobré správy pre ďalšie obdobie. Už minulý rok sa začali oslabovať hospodárstva spomaľovať aj v Európe, aj vo svete. To sa týka exportu aj výroby. A fiškálne vyhodnotenia odhalilo rozdiely v členských štátoch EÚ aj v rozpočtových plánoch. Zistili sme, že 9 krajín sú v súlade e, s paktom, dve krajiny viac menej sú v súlade a ďalšie nie sú v súlade. Rozpočtové plány na rok 2020 sa týkajú členských štátov, ktoré majú veľké zadlženie. A zdá sa, že toto zadlženie neklesá. Belgicko, Francúzsko a Španielsko majú nepriaznivé podmienky. Talianský dlh je vysokým percentom HDP a tieto krajiny nesplnia parameter, ktorý bol nastavený. Tieto štyri krajiny nedostatočne využili čas, aby si dali do poriadku financie a v roku 2020, e, keď bude fiskálna expanzia alebo prispôsobenie, vzbudzuje to obavy, pretože môže prísť k trhovým šokom a tlakom. Celkové posolstva, ktoré vysielame smerom k členským štátom EÚ, je pripravte sa, pretože nás čakajú možno ťažké časy. V závislosti od situácie každej krajiny. Tí, ktorí sú zadlžení, samozrejme nie sú v ideálnom stave. Tí, ktorí ešte majú nejaký fiskálny priestor, mali by ho využiť. Na jeseň Rakúsko, Belgicko, Portugalsko a Španielsko nepredložilo žiadne opozičné návrhy voči plánu. Tam sa konali voľby. V prípade Portugalska. Návrh rozpočtového plánu bol predložený 17. decembra a 15. januára sa to uzatvorilo. V Portugalsku sa dobre darí pri znižovaní dlhov, ale ciele rozpočtu na rok 2020 dá sa, že nie sú až také úspešné. A čo sa týka rastu, robí Portugalsko to, čo rada odporúča, ale napriek tomu sa nepohlo zo zóny nedodržiavania eh, dohôd. Komisia odporúča, aby Maďarsko a Rumunsko sa zapojili do konkrétneho postupu, pretože nekorigovali svoj rozpočtový kurz. Rumunsko presahuje dohodnuté percento v zmluvách a Maďarsko v časoch rastu sa zdá, že sa u nich zvyšuje makroekonomická nerovnováha. Súčasná situácia v nej musíme využiť podporné mechanizmy. Členské štáty využili príležitosti vytvoriť si istý priestor a dá sa investovať, aby sme sa vysporiadali s budúcimi výzvami. Iné členské štáty štáty sa nepostavili na takú dobrú štartovaciu čiaru. Upozornieme ich, že musia byť opatrné, obozretné. Toľko z mojej strany a teším sa na vaše otázky. Ďakujem, dodržali ste čas. Teraz Paolo Gentiloni. Ďakujem, pani predsednička. Chcem ešte dodať niekoľko poznámok takých pozitívnejších. Agregovaný deficit eurozóny by mal ostať pod úrovňou 1 HDP v roku 2020. Žiaden členský štát eurozóny, ako ste no, počuli, sa nenachádza v postupe nadmerného deficitu a 9 štátov dosiahne v roku 2020 strednodobé rozpočtové ciele. Okrem toho vládny dlh pre eurozónu by mal naďalej klesať na cirka 85 HDP v roku 2020. Na druhej strane hospodárska činnosť sa spomaľuje v posledných rokoch a ako už e, v jesenej prognóze zaznelo, rast sa neobnoví tak rýchlo. Budeme samozrejme aktualizovať budúci mesiac naše prognózy a neočakávame veľké zmeny v prognoze. Takisto tu máme externé rizika a bola podpísaná dohoda Phase 1 e, medzi USA a Čínou, ale zdá sa, že to nezmení globálny obraz, globálnu situáciu. Okrem toho Um, sú tu ešte rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich úroveň zadlženia, um, mieru plnenia strednodobých rozpočtových cieľov a takisto odolnosť rozpočtových plánov. Keď sa pozrieme na agregovanú fiškálnu oblasť, štruktúra, štru, um, štruktúrálny uh, dlh by mal ostať v prebytku tento rok by mal dosiahnuť e, mierne expanzný stav. To je dobré pre rast eurozóny ako celku. Individuálne e, štáty si teraz e, zasluhujú väčšiu diferenciáciu, to je pravda, to už som povedal, ale koordinovaným spôsobom. Každá krajina by mala mať určitý manevrovací priestor, to áno, ale treba sa vyhnúť procyklickým fiškálnym opatreniam Ehm, členské štáty s týmto súhlasili v decembri minulého roka, keď sme hovorili o stanovisku. Teraz k jednotlivým rozpočtovým štátom pardon, rozpočtovým plánom členských štátov. Ako povedal Valdis, 9 štátov dodržiavajú pakt rastu a stability. Ehm, Nemecko a Holandsko, u nich vítame dokonca aj prvé kroky smerom k expanznejšej, dynamickejšej daňovej politike. To podporí eh, ich vlastný ekonomický rast, ale aj rast celej eurozóny a EÚ. EU. Vyzývame nemecké a holandské orgány, aby mm, pripravili ešte ďalšie výdavky na podporu investícií. No a teraz, ktoré členské štáty eh, sa nachádzajú vo fáze rizika, že prestanú dodržiavať pakt. Eh, sú tu štáty, ktoré majú vysokú úroveň zadlženia, najmä Belgicko, Španielsko, Francúzsko a Taliansko tie nedodržiavajú ani o odporúčané úpravy, aby dosiahli strednodobé e, rozpočtové ciele a takisto e, nie sú v súlade s benchmarkmi pre zníženie dlhu. My sme nepremeškali žiadnu politickú šancu, pokiaľ ide o Belgicko a Španielsko v plánoch. Potom tu máme štyri ďalšie štáty eurozóny, ktoré e, sa nachádzajú v nebezpečí, že prestanú dodržiavať pakt Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Portugalsko. Slovensko a Fínsko už znížili úroveň verejného zadlženia pod 60 HDP. Portugalsko a Slovinsko redukujú mieru zadlženia primeraným e, tempom. Takisto znížili deficit pod úroveň 3 HDP, ale napriek tomu v súlade s fiškálnymi pravidlami komisia hovorí, že tieto štyri štáty Eh, je tu riziko, že sa odklonia zásadným spôsobom eh, z trajektórie na splnenie strednodobých rozpočtových cieľov. Toto sú fakty, na ktorých sa eh, zhodla eurozóna, ale nie v každom prípade sú plne reflektované konsolidačné úsilia týchto členských štátov, najmä pokiaľ ide o znižovanie zadlženia. Čaká nás konzultácia o fiškálnom rámci a to bude dobrá príležitosť eh, pohovoriť si o tom, ako by sme mohli eh, zlepšiť eh, takéto zohľadňovanie. Aby som to zhrnul, členské štáty s vysokou mierou zadlženia by mali implementovať opatrné rozpočtové politiky a tie, ktoré majú fiškálny priestor k dispozícii, tak by ho mali využiť najmä na investície. Je to diferencovaný prístup, a funguje, ak, ak my spolupracujeme vhodným spôsobom, ak e, budeme schopní posilniť koordináciu našich fiškálnych politik. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Otázky? Zigfried Murasan, EPP, máte dve minúty maximálne. Ďakujem. Vítam podpredseda Dombrovskisa aj pána Gentiloniho. Prvá otázka. Ako financovať Green Deal? Financovanie ekologickej dohody bude predpokladom jej úspechu. A preto sa pýtam, aký e, fiskálny dopad očakávate na členské štáty? Ako sa bude financovať e, zelená dohoda? Myslíte si, že je riziko, že štáty nesplnia svoje fiskálne ciele? A teraz druhá otázka. Keď zasiahne EIB, v rámci mechanizmu spravodlivej transformácie. Predpokladáte viac financí pre EIB. Myslíte si, že EIB bude poskytovať viac úverov e, štátom, ktoré budú mať e, nedostatok e, daňových zdrojov na národnej úrovni? No a druhá téma, pán Gentiloni, ktorej sa chcem venovať, je preskúmanie Dupeku a Sixpaku s cieľom veľkej, veľ, väčšieho zjednodušenia. Ja si myslím, že zjednodušenie je vždy užitočné. Ja tým chápem jasnejšie a jednoduchšie pravidlá, ale nie slabšie. Takže ja sa pýtam, ako chcete zjednodušiť túpak a Sixpack, e, najmä e, aby sme neohrozili fiskálnu konsolidáciu. Zároveň chceme ale konsolidovať investície do zelených technológií. A posledná otázka pre pána Dombrovskisa. Už som spomenul zelený díl. Vy ste spomenuli Rumunsko a dobre ste povedali, že je potrebné, ak je hospodársky rast, robiť expanzívnu fiskálnu politiku. My sme vymenili vládu, teraz máme vládu s jasnou politickou vôľou konsolidovať rozpočet. Predchádzajúca vláda sa zaviazala, že zvýši dôchodky eh, na o 40 tento rok. To je veľmi veľa. Myslíte si, že je potrebné odložiť takéto fiskálne opatrenia? Myslíte si, že je tu riziko, že Rumunsko nedodrží svoje fiskálne e, ciele, ak e, zrealizuje sľubované politiky? Ďakujem teraz, pán Dombrovskis. Ďakujem. Pani predsednička, pán Muresan, k otázke financovania ekologickej dohody. Aby sme mohli zaplatiť zelenú dohodu máme investičný plán e, udržateľných investícií, to je vlastne pre financovanie ekologickej dohody. A tu chceme zmobilizovať 1 bilión eur minimálne v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. No a takisto vytvárame mechanizmus spravodlivej transformácie, aby sme podporili počas tohto obdobia regióny a ľudí, ktorí budú najviac zasiahnutí transformáciou. Sú to napríklad uhoľné regióny. No a potom, aké sú tu fiškálne dopady a rizika? Fiškálne dopady. E, navrhujú sa rôzne programy, e, zapracovanie udržateľných cieľov do európskeho rozpočtu, mainstreaming, koncesné požičky zo strany EIB v rámci e, tejto ekologickej tranzície. Takisto si to bude vyžadovať v prípade financovania z fondov EÚ národné spolufinancovanie, e, fiškálne dopady to bude mať, ak sa tieto požičiavacie nástroje budú používať a sú spôsoby samozrejme, ako to riešiť. V pakte rastu a stability už teraz máme investičnú klauzulu, ktorá presne má riešiť takéto situácie mechanizmus spravodlivej tranzície. E, kritéria distribúcie e, sú napríklad počet zamestnaných v energeticky náročných sektoroch, e, prítomnosť ťažobného priemyslu, uhlie, hnedé uhlie, bridlicová ropa, rašelina a tak ďalej. A takisto schopnosť členských štátov zaplatiť. To je faktor, ktorý je inverzne proporčný k HNP. E, čiže niektoré regióny proporčne budú dostávať viac, ak sú chudobnejšie. No a fiskálna situácia Rumunska. Rumunsko nesplnilo rozhodnutia rady, ktoré boli prijaté v kontexte konania. Prekročí hranicu 3 HDP niekedy teraz, čiže zdá sa, že sa otvorí aj konanie pre nadmerný deficit. No a pokiaľ ide o fiškálne e, adaptácie, e, musíme sa na to pozrieť holisticky. Nemôžeme si teraz vybrať iba jeden alebo dva prvky. Treba si pozrieť ten celkový pohľad, obraz na strane výdavkov, ale v prípade Rumúnska aj na strane príjmov, lebo v prípade Rumúnska e, príjem daňové zaťaženie a daňový príjem v pomere k HDP je jeden z najnižších v Európe. Pán Gentiloni, máte slovo. Ďakujem. Áno, financovanie ekologickej dohody a investičný plán, e, to sú všetko veľké výzvy, to vieme. A aj podľa našich analýz, ten 1 bilión, to nie je presná suma investícií, ktoré potrebujeme, je to len časť tých investícií, ktoré budeme potrebovať. No a táto práca tu budú musieť robiť eh, rôzni ľudia z rôznych zdrojov. Mm, budeme mať európske fondy, národné, spolufinancovanie, eh, národné banky, ktoré budú eh, pomáhať pri financovaní, národné rozvojové banky, No a potom e, prídu tie veľké výzvy e, s tým uľahčením e, verejných investícií a súkromných investícií vo verejnom sektore. Treba hovoriť nie iba o daňových pravidlách ako Sixpack a Tupac, ale aj o zdaňovaní regulácie štátnej pomoci. To bude celý proces, aby investori jasne vedeli, kam majú investovať. Druhý bod. Áno, je tu riziko oslabenia rozriedenia našich makroekonomických cieľov, ale zároveň existuje aj riziko, že premeškáme príležitosť. Predsednička hovorí, že e, ekologická dohoda je našou novou stratégiou rastu a to je dobré, ale musíme si zároveň uvedomiť, že to je výzva. Musíme teda sa sústrediť na to, aby sme našli financie pre ekologickú dohodu, pre investície, ale nesmieme popri tom zabudnúť na naše makroekonomické ciele. A práve ekologická transformácia to je teda spôsob, ako podporovať rast e, v eurozóne aj v EÚ. Ďalšia otázka. Juanas Fernández, SAD. Ďakujem, e, pani predsednička. Budem hovoriť po španielsky. E, mám tri otázky dohromady. Pravidla rozpočtu, ktoré sú v platnosti v súčasnosti, to je moja prvá otázka. Máme dva, two-pack a six-pack a pak rastu a stability. No a ten sa má postupom času preniesť do, um, do rámca spoločenstva. Komisia by mala predložiť návrh na prepracovanie všetkých týchto pravidel. Moja skupina dúfa, že z toho vzíde uh, viac než len nejaký dokument na zamyslenie. V minulosti e, bola vydaná celá rada bielých kníh, ktoré predstavovali úvahy. Všetci poznáme teraz aktuálny rámec, vieme, aké reformy sú potrebné a už nepotrebujeme nič všeobecné, žiadne všeobecné úvahy. Minulý týždeň bol predstavený mechanizmus spravodlivej transformácie. a um, zaznela aj možnosť, že sa prepracujú pravidla štátnej pomoci. Predloží komisia uh, legislatívny rámec, aby um, neboli brzdené, um, aby nebola brzdená podpora týmito pravidlami štátnej pomoci. No a táto um, takisto rozpočtová politika alebo rozpočtový prístup k hodnoteniu. Veľmi vysoko zadl- zadlžené štáty by mali mať možnosť takisto podporiť transformáciu, aby to neostala možnosť len pre uh, bohatšie krajiny. A tam by tiež im mala pomôcť táto reforma pravidel štátnej pomoci. Pán Dombrovský, máte slovo, môžete odpovedať. Ďakujem za otázky. Poprvé, fiškálny rámec. O tomto sme sa vyjadrili už aj v predchádzajúcom kole, ja len zopakujem tie hlavné body. V súčasnosti robíme revíziu Sixpacku a Tupaku a robíme hodnotenie súčasných pravidiel a začala sa verejná konzultácia Mm, o možnom zjednodušení a o možnej úprave pravidel. Bude treba ale vytvoriť konsenzus, aby bolo jasné, kam sa chceme dostať, ak otvoríme fiškálne pravidlá, tak sa musíme dostať do lepšej situácie, než tej, ktorej sa nachádzame teraz. Nechceme, aby sa tu celé roky vliekla nejaká e, veľmi sporná a rozdeľujúca diskusia. Čiže tá konzultácia musí sa završiť niečím jednoznačným, jasným. Myslím si, že správa EFB, European Fiscal Board, je dobrým základom na túto diskusiu. No a otázka Fondu spravodlivej transformácie. Aký prístup má uplatňovať tento fond? Už som povedal, že mm, tento fond e, ako jednu z možností bude mať e, možnosť použiť proporčne e, väčšie zdroje pre štáty, ktoré majú slabšiu ekonomiku. E, nie je to iba pre tých, ktorí majú ťažobný priemysel alebo uholné regióny, ale zohľadní sa celkovo prosperita krajiny, keď e, sa bude navrhovať prerozdelenie prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie. Paulo, má slovo. Ďakujem. Myslím, že Ten rozsah revízie spočíva v tom, aby sme nielen prejednávali, ako Sixpack a Tupac a ich pravidlá fungujú v praxi, ale tiež, aby sme si pohovorili o tom, aké možné zmeny by sme dokázali presadiť. Myslím, že je dôležité zistiť, e, kde je potenciál na zmenu už v priebehu diskusí. Musíme totiž vyhodnotiť pozície, ktoré existujú v parlamente, potom v rade a tiež v radoch všetkých zainteresovaných strán. Nemôžeme len niečo navrhnúť my z hora, ak nechceme, aby tento návrh mm, nebol na nič vlastne, aby sa nejako prakticky neprijavil pozitívne. Ak teda chceme veci zmeniť k lepšiemu, myslím, že tieto pravidlá by mali vznikať v procese spoločných diskusí. Ďalej druhá vec. Mechanizmus prispôsobovania cien uhlíka na hraniciach. Ako vravíte, teraz sa chystáme spustiť hodnotenie dopadov aj Spolu s externou štúdiou o to požiadal taxud v najbližších mesiacoch. Po tomto hodnotení dopadov potom spustíme proces verejných konzultácií. Ten bude osobitne venovaný jednotlivým sektorom, ktoré budú súčasťou tohto mechanizmu prispôsobenia cien, teda ktoré sektory konkrétne by boli v zábere tohto mechanizmu a tiež e, možno by sme mohli zvážiť konkrétny návrh e, zhruba do roka. Je to veľmi zložitý nástroj, mali by sme e, to všetko veľmi pozrieť, zvážiť aj správne hľadiska, aj z hľadiska obsahu tohto nástroja a všetku túto komplexnosť, ktorú zahrňa. Ďakujeme pekne teraz. Vzhľadom na pokročilý čas, vzhľadom na to, že Tlmočenie skončí o 18.35. Chcela by som kolegov požiadať, aby sa láskavo obmedzili, obmedzili na minútu a pol vo svojich otázkach. Pokúsim sa tiež komisárom dať najavo, že čas im už uplynul, aby sme to všetko stihli. Luis Gurikano, ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem obom pánom komisárom. Požiadam o zodpovedanie mojej otázky, ktorú položím v španielčine. Úlohy, ktorým ste vystavení, sú veľmi zložité. Európsky semester zahrania rozličné ciele, zaručujú sa tým niektoré aspekty verejných financií, taktiež, aby sa zaistilo vyváženie v štruktúralnej vlastne tiež, aby sa eh, presadili štruktúralne reformy na podporu zamestnanosti. Chcel by som sa opýtať, či budú mať krajiny rozličný priestor k dispozícii, či Niektoré krajiny by mohli mať väčšiu mieru flexibility e, z hľadiska dlhu, aby mohli presadiť viac efektívne reformy. Niektoré krajiny sú však v rukách e, pardon, populistov a žiadajú o flexibilitu vo fiskálnych pravidlách. To sa netýka len reforiem, oni vlastne chcú posúvať veci k horšiemu. Napríklad v Španielsku je to tak, dosť e, značné problémy makroekonomické nerovnováhy sú v krajine, nezamestnanosť 14%, zadlženie viac ako 90%. Vláda navrhuje nezakročiť voči deficitu ani voči pomeru deficitu voči dlhu. A že jediné reformy, ktoré je ochotné východné sa budú týkať trhu práce. Ste znepokojení v rámci situácie v Španielsku? Ste znepokojení, že Španielsko nesplní rozpočtové kritéria? Pán Dobrovský sa vyjadril, že Španielsko neplní úlohy, ktoré boli zadané. Pán John Tiloni sa vyjadril, že rok 2020 bude strateným rokom, ak sa nepodarí znížiť dlh. Môžete teda nás ubezpečiť, že komisia neudeli flexibilitu krajinám, ktoré e, z populistických dôvodov upúšťajú od reforiem a od regularizácie ekonomiky, a to najmä krajiny, ktoré chcú e, vlastne ešte negovať aj, aj tých malo reforiem, ktoré už vykonali. Ďakujem. Čo sa týka flexibility um, a reforiem, to, čo je zakotvené v pakte stability a rastu, e, tam je doložka o štruktúrnych reformách a to ošetruje práve tieto situácie. A síce, že členské štáty, ktoré implementujú štruktúrne reformy, majú k dispozícii istú mieru flexibility, čo sa týka fiskálnej trajektórie. E, niekoľko krajín už využíva e, túto flexibilitu štruktúrnych reformách. Táto doložka o štruktúrnych reformách nemá za cieľ um, rušiť a negovať reformy. Práve naopak, aká, ako to už zaznelo, v prípade, že sa začnú tieto reformy rušiť, negovať, tak tým pádom tá flexibilita sa stráca. Je to uh, na seba napojené ďalej Španielsko a jeho fiskálny plán Nedávno som absolvoval stretnutie s ministerkou Naďou Kalviňou eh, v rámci jej príprav eh, rozpočtu na rok 2020. Všetko to pokračuje slubne. Ministerka ma obezpečila, že bude postupovať v súlade s pravidlami Európskej únie, teda nesnažme sa unáhliť nejako v našich záveroch. Dajme priestor na vytvorenej vláde, aby predložila svoje plány, postupu predtým, ako komisia vyhodnotí e, vyvíjajúcu sa situáciu. Ďakujeme. Pán Gentilioni. Ďakujem. Dobré správy sú v tom, že v Španielsku máme vládu, ktorá má rozpočtové právomoci a je schopná predložiť návrh rozpočtu. To je, myslím, nielen pre Španielsko, ale aj pre komisiu dobrá správa. Na mojich stretnutiach so španielskou vládou zatiaľ nebolo jasné, kedy sa podarí predložiť návrh rozpočtu sme presvedčení, že sa nám podarí viesť kvalitný dialog, ako už povedal Valdis e, z diskusii s pani ministerkou Nadiou Kalviňou vyplynulo, že Španielsko sa jasne bude snažiť dodržiavať a všeobecne platný rámec našich pravidiel. Toto sú však diskusie, ktoré prebehnú, keď dostaneme návrh rozpočtu. A Poznáte postoj komisie, je to postoj plnej spolupráce a plného dialógu na na spoločné riešenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz ďalšia otázka. Stasi Lunias, skupina zelených, ďakujem. Nadviažem na predchádzajúce e, e, otázky v tom prvom kole. Naznačili ste, že prebiehajú diskusie o postupoch v makroekonomických nerovnováhach. Mohli by ste nám povedať, či sa to sformalizuje, či to bude vo forme konzultácií alebo revízie, najmä v súvislosti s niekoľkými ukazovateľmi dlhu, čo sa týka nekonštantných e, politických opatrení hľadiska menovej politiky. E, teda chystáte sa to nejako sformalizovať a ak áno, ja by som bol rád súčasťou tohto procesu. Chcel by som tiež povedať, že tento postup, ak by sa bol zaviedol pred 15-20 rokmi, tým pádom by sa e, objavili jasné náznaky nerovnováhy a možno tá kríza by nebola až taká výrazná v niektorých členských štátoch, aká bola. A tá druhá časť otázky sa týka dlhodobejšej fiskálnej udržiteľnosti v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom. Pre niektoré členské štáty pravdepodobne sa znížia prostriedky o zhruba 24 až 27 a keď sa to spojí s istými demografickými trendami v týchto členských štátoch, to môže spôsobiť dosť značné fiskálne a rozpočtové problémy. Teda chcem sa opýtať, či komisia sa pozrá aj dlhodobejšie do budúcna v snahe analyzovať, ako to ovplyvní e, fiskálnu situáciu niektorých členských štátov, teda hovorím o krajinách ako Litva, Lotyšsko a podobne. Ďakujeme. Pán Dobrovskis. Najskôr Otázka, ktorá sa týka makroekonomických eh, nerovnováh a postupu s tým súvisiaceho. My sa snažíme angažovať aj v tomto postupe makroekonomických nerovnováh. Zatiaľ by som nepredpokladal nejaké zásadné prepracovanie tohto postupu v kontexte neštandardnej menovej politiky, ako ste povedali, pretože Neštoradná menová politika vlastne pomáha krajinám znižovať ich mieru dlhu, pretože sa tým znižujú úrokové sadzby eh, v rámci požičok tretím stranám a krajiny využívajú aj prínosy z tohto procesu tým, aby sa znižoval dlh. Spomenuli ste, že ak by sme mali európsky semester pre 15 rokmi, tak by kríza nezasiahla až tak silne, že by sme dokázali zistiť makroekonomické nerovnohy v niektorých členských štátoch. Sú to teda viac menej krajiny, ktoré boli predmetom programu stroj, trojky. Ja s vami v tomto súhlasím. Myslím, že dôvodom, prečo európsky semester vôbec sa zaviedol ako ponaučenie z globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako z krízy v eurozóne, bolo práve toto. Čo sa týka ďalšieho výročného finančného rámca, aj keď to nie je téma nášho dnešného stretnutia. Ako viete, návrh komisie e, prebehol e, v kontexte Brexitu. Áno, žiaľ, to znamená, že aby sme zaplnili medzeru, ktorú spôsobí Brexit, sme čiastočne navrhli znižiť financovanie tradičných prírod, ako napríklad kohézia a plnospodárstvo, čiastočne, aby sme aj zvýšili tiež celkový rozpočet z oči voči aktuálnemu hrubodnárodnému dôchodku z 0,3% na 11%. Nie je to ľahké vyvážiť aj vzhľadom na demografické zmeny. E, a či teda demografické zmeny sú súčasťou argumentácie v rámci semestra? Áno. Napríklad v kontexte dlhodobej uzrateľnosti dôchodkov a systémov zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Gentiloni. Nemám k tomu príliš veľa čo dodať, k tomu, čo povedal Valdis. Myslím, že diskusie, ktoré dnes absolvujeme, aj tá predtým, aj táto, dokazujú, že by sme mali týmto diskusiám o revízii našich pravidel venovať istý politický kapitál, pretože aj makroekonomické nerovnováhy a konanie, ktoré s tým súvisí, revízia toho, ako tento proces fungoval v posledných desiatich rokoch. To je podľa mňa dôležité v rámci vyhodnotenia možných zmien, ktoré by bolo potrebné vykonať v našich pravidlách. Teda, ak sa niečo osvedčilo, treba to pomenovať. Keď sa, dajme tomu, pozrieme, ako sa znižoval deficit v posledných rokoch, v iných prípadoch našich pravidel, celkom isté sa nám nepodarilo až tak veľmi dosiahnuť konkrétne výsledky. Z toho vidíme, že diskusie, ktoré sa majú začať na budúci týždeň, budú rozhodne veľmi užitočné. Ďakujeme. Teraz Antonio Rinaldi z ID. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem pánom komisárom. Chcem hovoriť o fiskálnom kompakte, o zmluve o stabilite. Niekoľko upresnení by som chcel počuť. Vieme, že článok 17, posledný článok kompaktu, hovoril, že po 5 rokoch od nadobudnutia účinnosti, čiže 1.1.2013, bolo potrebné e, zakomponovať tento kompakt do európskych zmluv a to nebolo urobené. Tento parlament sa vyjadril negatívne k tomuto, ako vieme. Chcem sa spýtať, uvedomujete si, že článok 2 kompaktu hovorí, že zmluvné strany majú túto zmluvu aplikovať v súlade so zakladajúcimi zmluvami EÚ. Je tam upresnené, že táto zmluva sa uplatňuje kompatibilne e, so zakladajúcimi zmluvami EÚ ako európske právo. No a článok 3, 1a hovorí, že verejná správa e, musí dodržiavať pravidlá verejného rozpočtu, a tak ďalej. Čiže je tu problém. Dve zmluvy, Maastrichtská, dve zmluvy, ktoré zakladajú EÚ, Maastricht a Lisabon, hovoria v článkoch 104, respektíve 124, že je tu limit zadlženia 3 takže platí Maastricht alebo Lisabon, alebo platí fiškálny kompakt. A prečo Eh, ste nesanovali ešte tento problém. Eh, je to vlastne teraz nelegitimné, keďže tie zmluvy sú v rozpore. Ďakujem. Eh, okay. Thank you for this. Poriadku. Ďakujem za otázky. So first, indeed, uh, uh, Výborné otázky. Fiskálna transpozícia do právneho rámca EÚ. Áno, je to niečo, čo sa predpokladá vo fiskálnom kompakte samotnom. Preto Európska komisia navrhla legislatívny návrh, kde sa kde ide o transpozíciu fiskálneho kompaktu do legislatívy EÚ. Žiaľ, nenapredovali sa v tomto návrhu zo strany rady najmä to meška Možno to zostane medzivládne, čo sa týka metódy, ale je to stále na stole. Čo sa týka otázky vyváženia, vyvážených rozpočtových pravidiel, 3% schodku, nevidím v tom protirečivosť, pretože predmetný pakt sám o sebe predpokladá vyvaženosť v ekonomickom cykle a nepresiahnutie 3 HDP ani v časoch ekonomických problémov. Takto vyzerá logika paktu rastu a stability, ktorý sa v súčasnosti aplikuje v európskom semestri. Členské štáty je v súlade, sú, sa snažia pracovať v súlade so strednodobými čl- e, cieľmi stanovenými a pre krajiny, ktoré sú zadlžené a ich dlhové hladiny sú vysoké alebo sú tam isté citlivé znepokojenia. Cieľom je vyvážený rozpočet v štrukturálnom zmysle. Sú aj menej fiskálne stabilné krajiny, ktoré majú aj štrukturálny deficit až do 1 HDP Takže tam ide o logiku faktu rastu a stability. Ďakujeme pekne, pán Gentilioni. Nemám už e, veľa čo dodať k tomu, čo zaznelo, čo povedal Valdis. Dynamika e, vzťahov. Máme tu medzivládnu logiku a e, logiku spoločenstva. Tu sa to odraža v tejto otázke Eh, ako Pakt rastu a stability zapracovať do legislatívneho rámca EÚ. <clears throat> Toto je dôvod, prečo Európsky parlament eh, neschválil návrh predchádzajúcej Európskej komisie. Téma ostáva otvorená, tak ako ostáva, um, ostávajú otvorené aj niektoré iné otázky, režim Fondu na záchranu štátov. Toto bude predmetom diskusie ďalších mesiacov. E Ďakujeme. Rafaele Fito, EKR, ďakujem. Jedna otázka, pakt rastu a stability. E, pokiaľ ide o načasovanie a modality, viackrát zaznelo, že cieľom je zoštihliť, zjednodušiť e, implementáciu paktu rastu a stability No a chcem sa spýtať konkrétne, chcem pochopiť, či tieto zmeny budú normatívne, alebo pôjde iba o nejaké prílohy e, nezmeneného právneho rámca. Druhá otázka, e, meškanie v schváľovaní, pretože e, samozrejme zatiaľ nemáme ani časové plány. Čiže čas, načasovanie, E, môže spôsobiť, že členské štáty nebudú mať možnosť naplánovať e, dosť rýchlo opatrenia v rozpočtovom cykle e, od apríla. No a ďalšia otázka viacročný finančný rámec a rozpočet vo všeobecnosti. Na jednej strane sa robia škrty v koheznej politike a v poľnohospodárstve. To ste potvrdili práve, pán Dombrovskis. Na druhej strane máme e, Fond spravodlivej transformácie, e, ktorý má otázne kritéria podľa mňa, podľa ktorých bude penalizovať niektoré štáty, iným dá väčšie zdroje. Máme tu kombináciu um, ekologickej dohody a e, Fondu spravodlivej tranzície. Máme tu viacročný finančný rámec, ktorý škrta politiku koheznosti a poľnohospodárstva a to zasiahne niektoré štáty a nie, uh, niektoré to nezasiahne až tak. E. Nech sa páči, pán Dombrovský. V prvom rade k paktu rastu a stability. Veľa vecí už odznelo. Sústreďme sa na aspekt, ktorý tu vzýšiel, aby sa dosiahla lepšia efektívnosť, aby sa zjednodušili veci v pakte rastu a stability. A práve preto riešime návrhy Európskej fiskálnej rady, ktorá navrhuje odstúpiť od indikátorov, ktoré sú priamo nepozorovateľné, ako napríklad štrukturálne medzery. Ale je to veľmi ťažké vysvetliť. A retrospektívne sú to prchavé javy, aké sú úlohy v štrukturálnych rovnováhách vtedy, keď sa urobili rozhodnutia, keď e, vznikli deficity. Tam sú tie obrazy veľmi rozmanité. Treba sa sústrediť radšej na také indikátory ako mm, porovnávacie parametre, etalóny, um, a ďalšie veci, ktoré by mohli byť rozumnou cestou vpred. V kontexte viacročného finančného rámca sme hovorili o zložitom kontexte, v ktorom komisia predkladala svoj názor k VFR, zhodli sme sa na tom, že tranzičný fond by nemal existovať na úkor poľnohospodárskych alebo iných politík. A z toho vychádza aj dôvodenie, prečo návrh komisie pol bilióna eur, pol miliardy eur e, do súčasného tranzičného fondu za súčasných podmienok. Ďakujeme vám, nech sa páči, pán Gentilioni. Je ťažké povedať na začiatku tejto diskusii o, o revízii, aký bude jej záver v závislosti od e, návrhov na zmenu legislatívy, v závislosti od rôznych interpretácií. E, to samozrejme môže vyzerať inak. Máme oznámenie z roku 2015 napríklad o flexibilite to určite by malo mať nejaký dopad, nejakú, nejaký význam pre e, to, ako budeme riadiť pakt rastu a stability. Takže v konečnom dôsledku, keď sa ukončia e, niekoľkomesačné verejné konzultácie a diskusie, potom budeme mať jasnejšiu, presnejšiu predstavu. E, poslanec Fito sa pýtal, či dôjde k nejakému omeškaniu mm, našim cieľom je, aby revízia začala čo najskôr. Začne sa e, to v podstate dva mesiace po zostavení novej komisie, dá sa povedať. Predsednička veľmi jasne e, v programovom vyhlásení v parlamente povedala, že e, kým sa nezmenia pravidlá, bude sa využívať plne flexibilita eh, pri implementácii paktu rastu a stability. No a pokiaľ ide o nerovné, nespravodlivé rozdelenie zdrojov pre transformáciu, myslím si, že toto riziko existuje. Samozrejme, treba sa mu ale vyhnúť, snažiť sa mu vyhnúť. A Eh, môžu existovať eh, podľa mňa teraz na začiatku diskusie už argumenty, eh, ktoré hovoria o tom, že sme sa už vyhli k tomuto, tomuto riziku. Jose Guzmao, GUE. Ďakujem za slovo. Pani predsedníčka, moja krajina v poslednom štvoročnom politickom cykle mala najlepšie hospodárske výsledky od času, kedy vstúpila do eurozóny. Znížila verejné zadlženie o 10 HDP a znížila rozpočtový schodok. Napriek týmto pozitívn, napriek tomuto pozitívnemu vývoju Európska komisia nesúhlasí s touto politikou svoje vlastné návrhy Európska komisia nevyhlásila za chybné, ale stavia našu krajinu v, medzi ostatné, ktoré neplnia to, čo mali plniť na základe obskúrnych indikátorov, ako je rozpočtový deficit. Zdá sa, že sa tu porovnávajú rozpočtové situácie, ale pritom by sa mala predsa zachovať rôznorodosť medzi nimi. Máme možnosti, ako inak používať tieto indikátory a nie arbitrárne používať čudné ukazovatele pre jednotlivé štáty. A čo sa týka miery neobjektivnosti, chcel by som vedieť, či Európska komisia má plán na vyriešenie problému makroekonomickej nerovnováhy. Najmä u tých krajín, ktoré porušujú prach pre prebytok a to za ostatných niekoľko rokov. Napríklad Nemecko 7,2% a od roku 2010 až doteraz vždy to presahovalo 6 Nizozemsko priemerný prebytok 9 a o 6 je to viac každý rok. Keď tieto krajiny opäť porušia dohodnutý prach nadbytku verejných účtov prebytku, bude komisia pristupovať k opatreniam? Predloží návrh, aby sa tento problém, ktorý spochybňuje integritu eurozóny, vyriešil? Alebo bude postupovať naďalej neobjektívne? Nech sa páči, pán komisár Dobrovskis. Fiškálna výkonnosť Portugalska pri prezentovaní jesenného balíčka Európskeho semestra spolu s komisárom Gentilionim sme sa zhodli, že rozrišujeme medzi rozličnými situáciami v členských štátoch EÚ a podčiarkujeme, ktoré sú tie členské štáty EÚ, ktoré sú hlboko zadlžené a nevyužívajú dobré hospodárske časy, aby si znížilo dlhy. Portugalsko medzi týmito krajinami nebolo spomenuté. Spomenuli sme jasne, že verejný dlh Portugalska je na tej správnej koľaji trajektórií a deficit schodok rozpočtu sa znižuje. Rozpočet dokonca na tento rok predpokladá istý prebytok. Sú tu aj otázky makroekonomických nerovnovách. Krajiny, ktoré majú prebytky bežného účtu a iné krajiny, napríklad eh, Nizozemsko a Nemecko majú určitý postup pre makroekonomickú nerovnováhu a práve preto robíme užšie e, analýzy makroekonomických politík v týchto krajinách a konzistentne zdôrazňujeme týmto krajinám, že je potreba využiť existujúci fiskálny priestor na investície. A treba povedať, že najmä tento rok vidíme zásadné balíky fiskálnych stimulov, najmä v Nizozemsku a Nemecku, ktoré sa tam realizujú práve v tom správnom čase a kontexte e, cyklu. Ďakujeme veľmi pekne, pán Gentilioni. A predtým, než vám dám slovo, len vám chcem oznámiť, že tlmočenie v tejto chvíli končí a všetko pokračuje v angličtine. Uh, uh, yes, the, as far as Portugal is concerned, I think uh, I, I've said also in my uh, introductory remarks uh,